Príslušné portugalské e, úrady ma informovali o zvolení pána Pimenta Lópeza od 31. E, januára 2016 zaujme miesto pani Inés Kristina Zuber. Tento parlament berie toto zvolenie na vedomie. Vítam kolegu a pripomínam, že je členom tohto parlamentu za podmienok, ktoré sú stanovené v rokovacom poriadku za predpokladu, že požíva všetky svoje práva. E, pani Sipel sa hlási k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, aktuálne sa chcem vyjadriť k situácii v Nemecku. Pýtam sa vás, či by ste mohli e, zakročiť